odporúčaniam na posilnenú spoluprácu v oblasti dane finančných transakcií a že 11 členských štátov sa pohne vpred. Ďakujem pekne, dámy a páni. Tým sme uzavreli rozpravu k tomuto bodu programu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra 12.30. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu e, programu schôdze. Správa pána Vojčechovského o ochrane zvierat pri preprave. A začneme teda rozpravu a odovzdám najskôr slovo spravodajcovi pánovi Vojčechovskému. Dziękuję panie przewodniczący. Żyjemy w Europie 21. Ďakujem pekne, pán predseda. V Európe 21. storočia nie sme barbarmi, sme civilizovaným svetom, ktorý má mnoho možností. Musíme sa postarať o to, aby živé zvieratá, živé tvory, teda zvieratá, aby nie museli zažívať e, strach a bolesti. V Európskej únii máme nariadenie, ktoré sa týka e, primeraných podmienok pri preprave zvierat a musíme tomu venovať pozornosť. Máme správu komisie, ktorá sa týka implementácie takéhoto nariadenia o doprave a stále viac a viac tisícky zvierat každoročne podstupujú takúto prepravu, či sú to ovce, kone, hovedzí dobytok No a iné zvieratá sú prepravované medzi členskými štátmi. A mnohé tie prepravy trvajú viac ako 8 hodín. Okrem koní teda sú aj dlhšie e, prepravy. A tá dĺžka prepravy je e, veľmi výrazná a často je to viac ako 4 hodiny teda aj. A je ťažké kontrolovať e, podmienky takejto prepravy. Dámy a páni, tá situácia si vyžaduje pozorné dôsledné uvažovanie veľa e, organizácií, a združení a aj občanov hovorilo o tom, že by sme mali obmedziť e, dobu prepravy, aby bola kratšia ako 8 hodín. Aj e, v rámci prednávaj mojej správy prebehlo teda hlasovanie na príslušnom výbore. Kratšie doby prepravy sú lepšie z pohľadu dobrých životných podmienok zvierat, je lepšie nakoniec to meso z tých zvierat a nie sú tak vystavené takému stresu. Čiže stres vedie k zvýšeniu toxínov eh, v telách eh, zvierat. A takisto náklady to zvyšuje, pretože dlhé doby prepravy, dlhá preprava je výrazne nákladná. Na jednej strane eh, to prináša výsledok dobrý pre poľnohospodárov a, a je to ale negatívne pre spotrebiteľov, ktorí musia nakoniec tie náklady zaplatiť vo výške to, ceny toho produktu keby sme upravili tie doby prepravy, tak by sme umožnili väčší rast a vývoj tých regionálnych, regionálnych a lokálnych združení a bytunkov. Naozaj musíme sa touto myšlienkou podrobne zaoberať. To úprava, ktorá sa týka 8 hodín, neviac ako 8 hodín, to je kompromis. Samozrejme, nemusí to byť zavedené okamžite, paušálne všade. Musíme samozrejme brať e, do úvahy aj nejaké výnimky, e, napríklad pre ostrovy alebo pre oblasti v najzdialenejšie. E, diskutovali sme s komisiou a nemôžeme byť slepí e, voči požiadavkám miliónov občanov, ktorí e, dali podpis pod takúto úpravu, ktorá hovorí o 8 hodinách. Takisto musíme počúvať hlasy tých ľudí, ktorí vyjadrili svoje prosby, svoje požiadavky a nemôžeme súhlasiť len s komisiou, ktorá si už vlastne zakrýva. našu civilizáciu, našu kultúru e, musíme nastaviť tak, aby aj naďalej dbala na e, blaho e, zvierat. Nie sú tu žiadne pozmeňovacie návrhy vďaka dobrej práci a spolupráci na výbore. My sme veľmi dobré spolupracovali na kompromisoch. Chcem sa poďakovať všetkým na výbore, ako aj ostatným kolegom zo skupiny, ktorá sa zaoberala podmienkami zvierat dámy a páni Mahatma Gandhi povedal, že veľkosť národa a jeho e, morálny pokrok sa dá očítať z toho, alebo vyvodiť z toho, akým spôsobom sa zaobchádza so zvieratami v tejto krajine. E, my používame zvieratá na spotrebu, na hospodárstvo, na, teda na beh hospodárstva. To sa ani v budúcnosti tak skoro nezmení, ale mali by sme naozaj spraviť všetko preto, aby sme v tejto situácii zabránili zbytočnému utrpeniu zvierat a mali by sme spraviť aj všetko, čo je možné v našich silách, aby sme zmiernili bolesť a utrpenie zvierat v tých oblastiach, ktorých je to možné. A posledná veta, pán predsedajúci, e, obmedzenie doby prepravy je dôležitou otázkou. Teraz poprosím pána Borga, aby sa vyjadril za komisiu v tejto téme. Vážený pán predseda, ctené poslankyne, poslanci, som rád, že mám možnosť eh, predstúpiť pred parlament v tejto citlivej a dovolte mi doplniť eh, emóciami nabitej témy, ktorá sa týka a trápi tak mnoho poslancov, ako aj milióny občanov. Tie názory sa rozchádzajú, pokiaľ ide o potrebu prepravovať zvieratá, pokiaľ ide o maximálnu dobu e, prepravy zvierat. E, ale verím tomu, že všetci sa dohodneme na tom, že keď dochádza k prepravi, preprave zvierat, mali by byť e, dodržiavané tie pravidlá dobrých životných podmienok. Návrh komisie, pokiaľ sa týka prepravy zvierat, ktorý bol prijatý v novembri 2011, tak tam došlo k zlepšeniu podmienok zvierat v porovnaní s nariadením e, z roku 2005, avšak situácia by mala a mohla by byť, mohla by byť a mala by byť lepšia z dôvodu nedostatočného vymáhania a presadzovania ešte stále je tu priestor na zlepšovanie v rámci súčasnej legislatívy. Preto musíme sa hlavne zamerať na právnu e, implementáciu. Teraz e, sa budem venovať tej komplexnej práci, ktorú vykonal spravodajca pán Vojčechovský. Som e, mu vďačný za to úsilie a za to, že zostavil takúto, takýto návrh správy k tejto komplexnej téme. Jeden z najspornejších bodov sa týka e, doby trvania prepravy. Jeden zo záverov, ktorý môžeme vydedukovať aj zo správy EFSA, ktorý sa týka prepravy zvierat, je, že nie je nejaký vedecký podklad, ktorý by oprávňoval paušálne zavedenie 8 e, do hodinovej doby prepravy pre všetky zvieracie druhy za všetkých podmienok. Musíme naozaj brať do úvahy všetky aspekty a všetky dielčie momenty cesty. Som rád, že správa podporuje návrh komisie, aby sme zlepšovali to presadzovanie a vymáhanie. Mnohé z tých návrhov už boli e, presadené. Vrátanie harmonizácie členských štátov, pokiaľ ide o vykazovanie tých kontrol. E, rád dnes oznamujem, pán predseda, že vykonávacie rozhodnutie bude predmetom diskusie s členskými štátmi s cieľom schváliť e, tento dokument komisiou na začiatku budúceho roku. E, takisto by som sa raz zmenil o dvoch e, aktivitách komisie, a teda respektíve výboru FAO, potravinového a veterinárneho orgánu. Sú tam časté konzultácie s členskými štátmi z úrovne tohto orgánu, tak aby dochádzalo k výmene názor, teda výmene poznatkov a osvedčených postupov, pokiaľ ide o nariadenie z roku 2005. V roku 2013 bude spustená séria návštev študijných, e, ktoré budú skúmať e, tieto veci. Bude tam auditor z FAO, ktorý bude monitorovať situáciu a budú tam štyria experti z členského konkrétneho štátu. Tieto návštevy e, budú plniť dva hlavné ciele. Poprvé, tých úradníkov z členských štátov, ktorí sa venujú konkrétnej problematike, tak tí sa potom budú môcť stretnúť s protiažkami a takisto dajú dohromady úradníkov, ktorí si zodpovední za kontroly e, v rámci e, rovnakej trasy obchodnej. Napríklad e, úradníci z Holandska, Nemecka, Rakúska, ktorí sú zodpovední za prepravu povedzme ošípaných ktorý, ktoré idú, ktoré sú prepravené po týchto trasách. e, trasách. Ďalšie veci, ktoré sú chystané, sa zahrňujú aj zlepšenie podmienok zvierat e, lepším používaním navigačných systémov, rozširovanie usmernení, pokiaľ ide o implementáciu nariadenia, medzinárodná spolupráca smerom k zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat v tretich krajinách a komunikácia smerom k občanom. Pracujeme aj s odvetvím a s mimovládnymi organizáciami na e, podpore a rozširovaní takýchto informácií a iniciatív, ktoré sa týkajú napríklad prepravy e, živého dobytka. Sú tu veci, s ktorými komisia však nemôže súhlasiť a to sa týka celej sady súborov, ktorú si vyžadujú ktorý si vyžaduje parlament od komisie. Komisia môže pripravovať správy len v súvislosti s konkrétnou iniciatívou. A Ja okrem toho nezdielam názor, že súčasná legislatíva, ktorá sa týka hygieny a dobrých životných podmienok zvierat, je priamo zodpovedná za zvyšovanie prepravných dôb e, živočí, e, teda týchto zvierat. Je tu dostatočná flexibilita, pokiaľ ide o mobilné malé bytunky, ktoré by mohli aj naďalej byť prevádzky schopné, zatiaľ čo budú rešpektovať pravidla EÚ, pokiaľ ide o hygienu a dobre životné podmienky zvierat. Záverom, e, pán predseda, ctené poslanky, poslanci, chcem povedať, že komisia naozaj si váži záujem živý a takisto vstupy zo strany parlamentu, pokiaľ je túto agendu. A napriek tomu, že nevždy sa stotožňujeme na týchto veciach, tak môžem povedať, že máme rovnaký cieľ a tým je zabezpečiť, že preprava zvierat bude prebiehať tak, aby mali dobré životné podmienky. Ďakujem. Teraz prejdeme ku stanoviskám výborov. E, stanovisko výboru pre životné prostredie potraviny a bezpečnosť potravina životného prostredia. E, nech sa páči, ďakujem pekne napriek e, tomu, že už od roku 2005 máme nariadenie o ochrane zvierat počas prepravy, stále existujú závažné problémy a toto nariadenie sa nesplnilo, najmä z dôvodu nedostatku súladu a, e, a jednotlivých krokov. Nenaplňajú sa tieto pravidlá pri bytunkoch, e, dobré pravidlá zvi- e, pohoda zvierat sa nedodržiava aj z dôvodu, že dlhé časy prepravy spôsobujú rizika zranení ako i šírenia chorôb. Naďalej vystresované e, zvieratá môžu vytvárať toxíny, čo má negatívny vplyv na kvalitu mesa. E, zákazníci tiež, spotrebitelia tiež žiadajú kratšie doby a to nemožné e, ignorovať. Častokrát musíme splňať všetky, všetky pravidlá. Ďakujem. Ďakujem pekne za výbor pre dopravu. E, pán kolega de Grandes Pascual. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vitajte v parlamente. Dĺžka trvania prepravy je len jeden ďalší parameter, ktorý sa týka e, dobrých životných pohody zvierat Samozrejme, nemalo by to byť nikdy viac ako 8 hodín, pokiaľ tieto vozidlá nedokážu zabezpečiť dostatočnú ventiláciu, dostatočné podmienky, ako i vodiči nemajú potrebné vzdelanie. Treba si uvedomiť, že otázka pohody zvierat, dobrých životných podmienok zvierat je kľúčová. Musíme si uvedomiť, že eh, vedci a odborníci hovoria o tom, že dobré životné podmienky zvierat závisia od viac od dobrých podmienok počas prepravy ako od jej dĺžky jej trvania. A musím povedať, že táto, e, táto diskusia je veľmi dôležitá. Je však e, e, škoda, že sú tu, je tu časť, ktorá nie je celkom pravdivá a skrývajú sa tu i záujmy krajín, ktoré chcú vyvážať zamrazené potraviny a prečo sa neuplatňuje táto e, norma na všetkých? Vážený pán predseda, záujmy, záujmy, záujmy. Tie e, to všetko narúšajú. Ďakujem. Ďakujem za frakcie pani Delange Esta. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ako to už bolo povedané viackrát, dobre životné podmienky zvierat. EPP je za to, aby boli e, všetky tieto princípy naplňané. Avšak dĺžka prepravy je tiež dôležitá a situácia je ďaleko od ideálnej. Keď sa pozrieme na legislatívu, ktorá a na podmienky prepravy, ako to bolo z roku 2004, tak máme tu systém sankcií a pokut ale v skutku ne, nejakým spôsobom neboli motivovaní tí, ktorí e, investovali do drahých vozidiel a dobrej výbavy. Keď sa pozrieme na históriu tohto nariadenia a komisia e, sled, má v tejto oblasti zodpovednosti a z tohto dôvodu e, to rieši komisia týmto spôsobom. Prečo nám hovoríte, že rozdiely, pri kontrolách sa ukázalo, že rozdiely medzi členskými štátmi sú e, závažné. A nezvýšili ste vaše množstvo týchto e, kontrol a tiež e, výšky pokut. Máme poplatky za prepravu krmiv alebo potravín, ale iná situácia je v oblasti zvierat. Preto si musíme veľmi dobre preskúmať všetku legislatívu, ktorú máme. V súčasnosti riešime otázku maximálnej doby prepravy. Zajtra e, spolu i s porážkou zvierat e, sa snažíme prísť s návrhom, ktorý si e, zaslúži podporu. Naposledy sme ešte neboli zákonodarcom a teraz už sme a preto je dôležité prijať legislatívne návrhy v tejto oblasti. A to je možno taký podtext. Ja som bola za, 8 hodin, za návrhom 8-hodinového uznesenia. Chcem poďakovať spravodajcovi a odporučiť schválenie. Ďakujem pekne. Slovo uh, má pani Kadembach. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, už e, dlhé roky máme predpisy k preprave zvierat, k ochrane zvierat, ktoré boli prepracované a súčasné skúmanie ukázalo, že síce sa niečo zlepšilo, ale ešte ani zďaleka situácia nie je taká, aby sme boli všetci spokojní. A chcem sa pripojiť k výčitka mojej predretničky, pretože sme povedali, pán komisár, chceme vám dať príležitosť všetky dáta, ktorý e, berať to na základe súčasnosti a nie minulosti. E, Prajme si e, legislatívu, ktorá bude garantovať, aby táto ochrana zvierat bola dodržaná. Jeden z návrhov, ktorý máme, je dodržať 8 hodín za predpokladu e, dát, ktoré sú vedecky podložené. Pre nás ako SND je dôležité nie len viac ako 1 milión hlasov Európanov, ktorí sa vyslovili za týchto 8 hodín, nie len za písomné vyhlásenie, ktoré bolo podpísané väčšinou SND poslancov, ale tiež realizovateľnosť, je spochybnená realizovateľnosť tejto úpravy. Preto musíme nájsť takú opravu, ktorou na jednej strane umožní kontrolu, ochranu zvierat, ale na druhej strane aj regióny, ktoré nemôžu dodržať týchto 8 hodín, aby dostali šancu naďalej sa podielať v ekonomickej oblasti, čiže treba tu mať isté výnimky, ktoré e, však nesmú brániť naplňaniu tohto nariadenia. Chceme dosiahnuť, aby čas prepravy zvierat sa znížil, aby vo všeobecnosti toho bolo menej a aby boli e, časy prepravy nižšie. Toto sa nám podarí len vtedy, keď budeme mať čo najprísnejšie kontroly a keď budeme mať dáta z členských štátov, ktoré budú porovnateľné a spolahlivé. Na základe údajov, ktoré máme v súčasnosti, to ešte nie je garantované. Pán komisár, chcem vás e, vyzvať v skutku, aby ste sa zasadili za to pri vašej práci, aby tieto kontroly aby tieto návrhy, ktoré sú v tejto legislatíve, aby boli v skutku realizované, pretože len tak sa zabezpečí ochrana zvierat v budúcnosti. Ďakujem. Pani Poulsen. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem spravodajcovi, pánu Janušovi Vojčechovskému. Trpezlivo ste odviedli výbornú prácu, pán spravodajca. Vieme, že ochrana zvierat, najmä počas prepravy, je čím si, čo e, znepokojuje mnohých ľudí. Dosiahli sme veľa, ale v svete, v ktorom žijeme, kedy väčšina ľudí žije v mestách a toľko ľudí, ktoré, ktorí nevedia o tom, čo sa vlastne deje so zvieratami e, v prirodzenom svete, so, so zvieratami. E, s takýmito ľuďmi treba prijímať kompromisy. Vytvorili sme kompromis, ktorý bol, e, ktorý vychádzal z najlepších dostupných vedeckých dát a dôkazov. Dlhá tradícia z ktorej sme, o ktorú sme sa mohli oprieť, ale mimoriadne dôležité je aj to, že tie fakty, ktoré využívame a o ktoré opierame naše rozhodnutia, demokratické rozhodnutia, musia vychádzať z viacerých sfér. Máme tu etické otázky, kultúrne otázky, hospodárske aspekty a všetky tieto treba zapracovať, aby e, doplňali vedecké údaje. Skupina ALDE podporí celým srdcom e, prácu spravodajcu. E, máme jediné minusko na hlasovacom zozname, týka sa odseku 14, záražka 5, a tam žiadame o to, aby naši hlasovali proti, inak hlasujeme všetci za. Podporujeme vás. Ďakujeme vám, pán Eichhout. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým vďaka spravodajcovi za všetku prácu, ktorú vložil do svojho diela a za to, že pred parlamentom obhajuje bezpečnosť zvierat počas prepravy. V tomto zmysle plne Súhlasím s uznesením, ktoré, o ktorej bude snemovne hlasovať. Ale ak hovoríme, že toto uznesenie je veľmi jasné a transparentne hovorí o obmedzení počtu hodín prepravy, ktoré podporujeme, musím povedať, že by som prijal iné znenie. Teraz sa hovorí o vedeckom e, riešení, ale komisia chce takisto istý počet hodín obmedzenia prepravy a ja si myslím, že to je príslabe, že treba razantnejšie v tejto oblasti e, konať a vypočul som si pozorne to, čo hovoril spravodajca, ale nepodporujem predmetné dva odstavce, v ktorých sa hovorí, že ide len o odporúčanie a nie e, o nariadenie. Ja by som to formuloval silnejšie. Komisia predložila istý návrh, aplikovala e, obmedzenie prepravy v istom počte hodín a tento parlament prijal uznesenie e, a väčšina poslankyň a poslancov e, sú spokojní s týmto textom, ale myslím si, že by sme mali silnejšie presadzovať menší počet hodín prepravy. Ďakujeme. Slovo má pán Nikolson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Predovšetkým Využívam túto príležitosť a chcel by som zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej práci na ťažkej tematike. Všetci vieme, že sú tu emocionálne stránky, aj komisár sa ich dotkol. Vieme, že ten, táto téma sa dotýka srdca mnohých ľudí a hovoríme tu o zásadných veciach. Ja osobne by som sa vyjadril k tomu, či je vôbec potrebné prepravovať živé zvieratá na dlhé vzdialenosti. Samozrejme, v prípadoch, kedy takáto prax je nevyhnutná, treba mať jasné pravidla, podľa ktorých preprava by mala byť čo najhumanejšia. Pevne verím, že preprava mesových výrobkov by e, mala byť priateľnejšie a že by bolo lepšie mať viacero malých bytunkov v Európe, aby sa znížili časy prepravy živého dobytka. Mali by byť bytunky aj v odľahlých oblastiach a na vidieku. A predse, vážený pán predseda, nie je ľahké vyriešiť e, požiadavku obyvateľstva na čerstvé meso s takýmito neexistujúcimi sieťami bytunkov. Ja by som sa chcel ešte dotknúť toho, či dokážeme v praxi vynútiť dodržiavanie týchto pravidel. Máme tu totiž to izolované oblasti, okrajové oblasti v Európe a tie pravidlá, ktoré sú síce praktické, by nemali diskriminovať žiadne oblasti v Európskej únie, ani by nemali narúšať voľnú súťaž. Ďakujeme. Kolega Rubik má slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa mňa e, uznesenie a aj tá správa, e, to treba podporiť, tak tá aj spravíme z pozície politickej skupiny na hlasovaní. Čo by sme si ale želali? Chceli by sme v prvom rade, aby aj malé bytunky e, boli podporené, čo je zároveň aj opatrenie na zabranenie nezamestnanosti. Po druhé, komisiu by sme mali vyzvať k tomu, aby zmluvy o preprave, aby spravila nejaké zmluvy, také vzorové, aby jasne stanovila zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú teploty, ktoré sa týkajú vody, prísunu vody, ktoré majú mať tie zvieratá. Čiže toto sú veci, ktoré majú byť ako povinné ustanovenia zapracované do tých zmluv, či také vzorové. To má byť potom teda záväzné pre e, dopravcov a musia byť zároveň klimatizované tie vozidla. Pani Doc, Diana. Prepačte, pán Doc tu nie je. Ide nie, najprv pán Egňu, až potom pani Doc. Vážený pán predseda, už máme dostatočnú legislatívu pre životné podmienky zvierat, ale chýba nám, aby sa presadzovala v praxi. V Spojenom kráľovstve máme RSPCR a obchodné štandardy a veľmi často sa na trhu na ne odvolávame a máme e, aj prípady, kedy sa nákladné e, kamiony museli vyložiť. Ide o tom, ide o to, či má kamión, e, dostatočný počet priehradiek, či je dostatočne vetraný a či sú zvieratá náležite oddelené, či tam sú gravidné zvieratá, slabé zvieratá, či sú tam zvieratá, ktoré sú tesne pred pôrodom a dokonca je možné prenasledovať, e, postaviť pred zákon ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá súvisiace s tým, čo som povedal predtým. Preprava živého dobytka to nie je žiadna veľká veda, je to politika a ako k takému sa k tomu treba postaviť. Ďakujeme. A teraz už má slovo pani Doc. Vážený pán predseda, ďakujem spravodajcovi za odvedenú prácu na tejto dôležitej téme. Je to citlivá, citová téma, ktorú by sme nemali zneužívať sektory dopravy a poľnohospodárstva sa tomu naozaj e, závažne venovali. Mali by sme zlepšovať životné podmienky zvierat počas prepravy, to je nepochybné. Kamiony by mali mať e, potrebné náležitosti, vodiči by mali mať oddych, takisto zvieratá by mali mať oddych počas cesty a mali by byť splnené také podmienky, aby zvieratá počas cesty netrpeli. Toto odvetvie by sa malo zhodnúť na najlepšej osvedčenej praxi a na súlade so zákonmi. Ako je to takmer vždy pri právnych normách, mali by sme sa sústrediť na tie časti, ktoré sú nejasné. Keď budeme mať jasné právne normy, tak potom sa vyhneme s nejasným interpretáciám týchto zákonov v jednotlivých členských štátoch EÚ. Súčasná právna norma ktorá už platí, sa nedá dostatočne uplatniť v praxi a vynútiť v praxi a preto by sme sa mali venovať aj tejto oblasti vynútiteľnosti práva. Preprava živých zvierat je dôležitá aj pre periférne oblasti, napríklad pre Severné Írsko, kde poľnohospodári sú obmedzovaní istým spôsobom pri preprave živých zvierat, pretože to ich vystavuje e, situácii, kedy sa musia obrátiť iba na isté konkrétne bytunky, ktoré potom takto nadobúdajú dominantné postavenie na trhu. Vážený pán predseda, potrebujeme vyššie štandardy na životné podmienky zvierat, ale musíme aj vyvážiť prax a to, čo je v praxi vynutiteľné. Kolegyňa Jegla má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, vážený pán komisár, najskôr by som chcela srdečne poďakovať spravodajcovi, ktorý pri tejto emocionálne nabitej téme sa dokázalo osobniť a odviesť dobrú robotu. A myslím si, že v konečnom dôsledku je to aj dobrý e, výsledok, keď zajtra budeme hlasovať tak, ako navrhuje. Hovoríme tu o zvieratách určených na porážku, nehovoríme o zvieratách, ktoré sú, pred, ktoré sú chované, e, tie zvieratá, ktoré sú predmetom chovu, tak tie sú oveľa lepšie dopravované, prepravované. Je nevyhnutné konsekventne postupovať a prijať e, systém harmonizovaných kontrol, e, ktorý e, bude prebratý aj na úrovni členských štátov. Tu je požiadavka na členské štáty nezmenená, tak ako to bolo predtým zo strany komisie. Poprvé, pokiaľ ide o životné podmienky zvierat a po druhé je našim deklarovaným cieľom dosiahnuť porovnateľné a spravodlivé podmienky konkurencie alebo konkrétne hospodárske súťaže v rámci EÚ. Po druhé, nad rámec toho táto dobrá správa nemôže byť zredukovaná v konečnom dôsledku len na to, či tá požiadavka na 8 hodín tam je alebo nie je. Toto ohraničenie na 8 hodín je len nejaká taká smerná hodnota. Treba zvážiť aj iné faktory a treba ich do toho zapracovať, ale je to dôležitý predpoklad pre túto správu a nič sa nám podobné nepodarilo predtým ešte spraviť, preto som vďačná za to, čo sme dosiahli aj týmito 8 hodinami. A chcem ešte raz dôrazniť, že musíme sledovať tak prepravu, ale aj rámcové podmienky samotnej prepravy a tie e, predpisy musia byť zagarantované. Po tretie, počet zvierat prepravovaných v Európe musí byť zredukovaný. Na pozadí tejto požiadavky požaduje aj teda parlament e, chce v rámci správy aj v rámci druhého piliera spoločnej plánovej politiky kratšie prepravné doby a chce umožniť porážku aj v malých bytunkoch a v dôsledku toho bude prepravované zvier, e, teda meso a produkt, nie je samotné zviera. My sme formou našich neredení e, dali tomu stop. E, akceptujú spotrebitelia aj importované meso a tým pádom Ehm, mám pocit, že aj zmrazené meso, ktoré, bolo, ktoré pochádza zo zvierat porazených na lokálnych bytunkoch, by bolo akceptovateľné. Ďakujem pekne, pán Erik Andriu. Oui, merci, euh, monsieur le président. Monsieur le... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcel by som povedať, že plne podporujem správu, o ktorej hovoríme, aj správu komisie a takisto sa mi páči vyvážená práca, ktorú odviedol pán spravodajca, pán Vojčechovský. Ďakujem mu za ňu. Súčasná e, právna norma hovorí, že by sme mali zlepšiť podmienky prepravy zvierat na e, bytunky, ale ešte stále treba urobiť veľa práce pri e, jednotnom aplikovaní týchto pravidel vo všetkých členských štátoch EÚ. Potrebujeme zlepšiť, zintenzívniť inšpekcie, potrebujeme sa sústrediť na osvedčenú prax a lepšie spolupracovať medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a úniou. 8-hodinový limit, ktorý ešte stále nie je e, jasné, či prejde, by mal byť takisto náležite aplikovaný, ale keď máme veľmi vzdialené odľahlé oblasti, alebo keď si vezmeme do úvahy stav ciest alebo e, nepredvidateľné zápchy a prekažky na ceste, tak nebali by sme sa snažiť byť e, svetejší, ako sú svety a nemali by sme sa snažiť mať také právne normy, ktoré sa nedajú v praxi uplatniť. Pán Lime George. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, veľmi často podmienky životnej pohody zvierat sa zužujú na tú tému, že všetci, ktorí sú za 8 hodín a viac sú zlí a tí, ktorí sú za 8 hodín a menej sú e, dobrí. Ja som transportoval zvieratá celý svoj život, ešte stále túto licenciu mám a toto zjednodušenie je naozaj úplne nepriateľné a veda ho nepodporuje. Pozrime sa na vedu. Hydina a kone. Tam sa odporúča menej ako 8 hodín pre e, dobytok a ošípané a najväčší stres spôsobuje nie dĺžka prepravy, ale nakladanie a vykladanie zvierat a podmienky v samotnom nákladnom aute, tie sú dôležitejšie ako časový limit, takže žiadny čarovný prútik 8 hodín neexistuje. Komisia zvýraznila, kde sú skutočné problémy. Je to presadzovanie práva v praxi. Tam je to naozaj škandalózne, keď preprava zvierat e, sliepky v veľmi malých klietkách a podobne sa prepravujú. Mnohé členské štáty jednoducho ignorujú dohodnuté pravidla a nepotrebujeme preto nové pravidla, nové zákony. Tie nebudú odpoveďou, ale treba presadiť v praxi už tie pravidla, ktoré sú prijaté ktoré, legislatívu, ktorá existuje. Dúfam, že tento parlament si to uvedomí a naozaj zlepší životné podmienky zvierat. Teraz k malým bytunkom. Súhlasím s pani Jegle, predračníčkou, ktorá povedala, že by sme mali podporiť vznik viacerých malých bytunkov, bytunkov ale odkedy sme mali BSE, tento sen sa asi nikdy nestane skutočnosťou. Danke, Herr Kollege. Ďakujem, pán kolega. A teraz má slovo pán Karl Schlitter. Ďakujem pekne, pán predseda. Odkedy sme vstúpili do EÚ, čakáme na kratšie časy prepravy. A mali sme veľkú kampaň. To boli veľké podmienky, ktoré e, nie sú len 8-hodinový e, limit. 8-hodinový limit by mal zlepšiť vynutiteľnosť smernice v praxi. Tu nejde len o vedu, ale ide tu o to, že mnohé zvieratá jednoducho sa necítia dobre v takej stiesnenej a zložitej situácie a keď začne preprava a hodiny začnú týkať a sleduje sa dĺžka prepravy, tak toto celé sa spolitizovalo Ide tu skôr o otázku, koľko majú zvieratá trpieť a nie sú. Prečo sa berú do úvahy vedecké predpoklady, ktoré platia na ľudí a stres, ľudský stres? Už sme dosť dlho čakali a teraz je na komisii, aby prišla s návrhom, kým vyprší mandát a vyriešila veci čo najrychlejšie, aby sme mohli celoplošne vyriešiť všetky problémy životnej pohody zvierat, nie len dĺžku času. Koľko ľudia by tu chceli spať v posteli so štyrmi krávami? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Gerling. Ďakujem, pán predseda, za slovo. A ja by som sa rada pripojila k blahoželaniam pánu Vojčechovskému za jeho neunavnú a trpezlivú prácu v tejto tematike. Ja sa sústredím iba na jednu vec. A to je v roku 2010 úplne prvé uznesenie tohto parlamentu získalo väčšinovú podporu a toto písomné uznesenie apelovalo na to, aby tento parlament požiadal komisiu, ktorá mala preskúmať konkrétny problém prepravy koní na bytunky. Hrozné podmienky prepravy koní na bytunky zdokumentovali mimovládne organizácie a skutočnosti, skutočne predchodca nášho komisára sa venoval hĺbkovým rozprávom o tejto veci. Je to hamba. Niekedy tisícky kilometrov v hrozno horúčave sa prepravujú kone až na juh Európy do salamových tovární v Taliansku. To je absolútne zbytočné takto to robiť. E, táto správa podporuje návrh na zníženie časov prepravy a na zlepšenie životných podmienok aj, najmä koní, Takže, vážený pán komisár, ja rozumiem, že ste ešte len nedávno vstúpili do úradu, ale môžem vás ubezpečiť, že vedecká práca, ktorú potrebujete ako podklad, už bola odvedená. 8 hodín to už pre kone bolo odsúhlasené, máte to na stole. Poprosím vás, aby ste sa tomu prioritne venovali, ak chcete ukázať ochotu a ukázať, že načúvate hlasu tohto parlamentu a načúvate vedeckým dôkazom, tak by ste mali sa sústrediť najmä na režim prepravy zvierat v rámci tejto celej tematike. tematiky. Pán Gustavson má slovo. Ďakujem pekne, pán komisár. A pán spravodajca, je v skutku udivujúce, že ľudské bytosti sú tak vzdialené od cítenia súcitu voči iným bytostiam. Je neskutočné, ako dokážeme pozerať sa na to, na tú situáciu a umožňujeme prepravu zvierat v katastrofálnych podmienkach v stiesnenom priestore a ľudia nie sú ochotní zaviesť maximum 8 aur. potom by zrejme si to mali vyskúšať so štyrmi kravami na jednej dvojposteli spať, pretože tak budú cítiť, aké to je. Myslím si, že jedinec e, nič sám nezvládne, ale spolu môžeme niečo zmeniť. Preto odhlasujme 8-hodinový maximálny limit. To už je pomerne dlhý čas. A mali by sme minimálne povedať, že by to nemalo byť viac ako 8 hodín Takže nedovolme, aby peniaze boli dôležitejšie ako dobré podmienky zvierat. Ďakujem. Slovo má pani Heranz Garcia. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ja som proti tomu, aby sa zaviedlo dev- zaviedli nové normy pohody zvierat, keďže v súčasnom nariadení už existujú podmienky, ktoré stanovujú podmienky, prepravy a dobre životné podmienky zvierat, ktoré máme. Uvedome si, že samotná agentúra bezpečnosti potravín povedala, že nie je vedecký základ, ktorý by, ktorý by opravňoval príjmať nové normy a dobré životné podmienky zvierat závisia od súčasných podmienok prepravy a vybavenia vozidiel. Uh, táto preprava už musí splňať základné parametre, ako je ventilácia, teplota, disponibilita vody a priestor. Minimálne normy sú viac než dostatočné na to, aby sa zabezpečili dobré podmienky zvierat pri preprave. Problém je miera naplnenia súčasného nariadenia. Je dôležité zlepšiť kontroly, zlepšiť dodržiavanie legislatívy a využiť túto diskusiu na zabezpečenie reštrikcií, e, čo častokrát e, zvýhodňuje niektorých a nie. Pokiaľ je pravda, že zvieratá trpia počas dlhších e, trás, ale je dôležité, aby sme všetky zvieratá do toho robili keď niektoré zvieratá majú mať právo e, dôstojných podmienok. Myslím, že v súčasnej hospodárskej kríze e, je vhod... nie je čas na to, aby sme príjmali návrhy, ktoré nie sú vedecky podložené. To si Európska únia v súčasnosti nemôže dovoliť. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. Slovo má pán Olejničák. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, vážené dámy a páni, ja by som chcel podporiť iniciatívu, ako i túto správu. Chcem tiež poďakovať pánu Vojčechovskému za jeho zasadenie sa za dosiahnutie kompromisu. Pracoval e neustále na tom, aby e, sa podmienky pre zvieratá zlepšili. Rok 2005 e, sa prijalo riešenie, o ktorom sa už dnes hovorilo a viacerí o ňom hovorili a hovorili o tom, aké je dôležité. Dnes výsledky ukazujú, že sme urobili dobrý krok správnym smerom a že dos- sa dosiahol želaný efekt. A išlo tu aj o hospodárske podmienky a ekonomické podmienky pre farmárov. Teraz musíme ísť ešte o krok ďalej. Ide o obmedzenie dĺžky prepravy zvierat. Je to dobrá myšlienka a veľmi rozumná myšlienka. Zasadzujeme sa za to, aby lokálne spracovateľské podniky e, zlepšili svoje fungovanie tam, kde to je potrebné. Je zároveň dôležité znížiť náklady, čo je samozrejme veľmi dôležité. Preprava zvierat na dlhých trasách je tiež spojená s nákladmi a potom meso, ktoré kupujú spotrebitelia, je výrazne drahšie, ako by tomu mohlo byť. Je tiež dôležité eh, si uvedomiť, že napriek legislatíve, ktorú existuje, a to aj ide v tejto správe, a v súvislosti s kontrolami je dôležité, aby postupy dobre fungovali a nie vždy sú celkom rešpektované. To sa netýka iba prepravy, ale i nakladania a vykladania zvierat. Komisia sa ch- e, nechce ne- musí robiť všetky potrebné kroky. Ďakujem pekne. Slovo má pani Reimers. Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Pri otázke prepravy zvierat sa vždy, je to vždy veľmi emocionálna diskusia, pretože je to na základe obrázkov, ktoré je vidieť e, zvierat v hrozných podmienkach. E, vidíme, že e, kontroly nie sú dostatočné a súčasné pravidlá sa nedostatočne naplňajú. Preto vidíme takéto obrázky. Keď sa však pozrieme na to a keď budeme využívať vedecké dáta, tak si musíme uvedomiť, že máme dôvody v Európe, ktoré vedú k tomu, že máme dlhé transportné cesty, prepravné cesty. My v Európskom parlamente sme navrhli smernice, ktoré vedú k tomu, pretože máme, chceme mať vyššie hygienické štandardy, vyššie požiadavky pri zdravotných kontrolách. A to viedlo k tomu, že mnohé bytunky museli zaniknúť, pretože to nezvládli. Takže keď chceme niečo dosiahnuť, aby boli časy prepravy kratšie, tak musíme zmeniť rámcové podmienky a urobiť niečo pre e, ochranu zvierat, čo povedie k tomu, e, že budú posilnenie kontroly. Ďalší problém je, že pokiaľ máme menej bytunkov, alebo keď budeme mať kratšie cesty, tak farmári už potom e, pôjdu k nasledovnému bytonku najbližšiemu a dojde tam k zníženiu konkurencie hospodárskej súťaže. V každom prípade si myslím, že správa pána Vojčechovského je veľmi dobrá, preto ju podporujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán kolega Smith Allen. Pán predsedajúci, ďakujem. Ja chcem srdečne pobla hoželať spravodajcovi, ktorý urobil skvelú prácu a dosiahol zaujíma veľmi dobrý kompromis pri tejto diskusii, ktorá bola veľmi emocionálna. Pán komisár, vás tiež chcem privítať v našom parlamente a tiež tešíme sa na spoluprácu pri tomto dokumentu. Myslím, že e, v komisii pre e, ochranu zvierat a e, chcem povedať, že problémom nie je, že potrebujeme viac pravidiel, ale že nedostatočne uplatňujeme existujúce pravidla v členských štátoch. A pokiaľ ide o novú legislatívu, tá nie je zatiaľ, nie je preukázané, že je potrebná a nie je vedecky podložená. Pán komisár, chcem e, sa venovať malým bytunkom, čo ste povedali a ja vidím, že nesúhlasíte e, s tým. Je to komplexný problém, no chcem vám e, zo Škótska dať niektoré informácie, kde BSE nariadenie máme máme e, takú situáciu, že máme menej týchto malých bytunkoch a chceme, aby tá situácia sa e, zlepšila. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán kolega Van Dalen Peter. Ja by som chcem poďakovať pánu spravodajcovi Vojčechovskému za jeho prácu a chcem privítať i pána komisára. Podporujem myšlienku limitu obmedzenia, pretože myslím si, že to bude ľudskejšie pre samotné zvieratá. Pokiaľ ide o otázku prepravu vyjatočných tiel a nie živých zvierat, tak je to spojené s... Ja chcem mať primeranú cenu mesa a nechcem platiť nízku cenu, pokiaľ viem, že e, zvieratá tým trpeli. Myslím si, že je to všetko spojené s primeranými kontrolami v niektorých členských štátoch. Išla, sa znižila kvalita uh, hovedzieho mesa a myslím si, že nemôžeme tolerovať uh, nekalú, nekalú súťaž, ktorú a takýmto spôsobom odovodniť nižšiu, nižšou cenou, spojitosť s nižšou cenou. Ďakujem veľmi pekne. E, som proti tomu, aby sa zavádzali nové opatrenia, pretože to povedie k tomu, že konkurencieschopnosť sa zníži. Častokrát konkurenti naši nemusia tak prísne pravidlá splňať a dochádza aj k vyšším CO2 emisiám. Myslím si, že normy v oblasti ochrany zvierat musia byť zavedené len na báze, e, ak to budú členské štáty chcieť. Výnimkou je ale zavedenie maximálnej doby prepravy. 8 hodín to podporujem, pretože to vedie, to nielen prispieva k pohode zvierat, ale je to dobre i pre e, lepšie životné prostredie v Únii, men, menej CO2 a zlepšenie klímy. Okrem 8-hodinového obmedzenia e, nie je možné vyvážať zvi- dovážať zvieratá z iných krajín, kde žijú vo veľmi zlých podmienkach a v prijatočné zvieratá v Európskej únii sú lepšie podmienky. Preto je veľmi dôležité, aby sme nemali žiadne medzery v systéme a nesmieme dávať žiadnu možnosť aby toto obmedzenie 8 e, hodín sa dalo obísť. V každom prípade e, e, vzniknú menšie, ďalšie menšie bytunky, tým vzniknú i nové pracovné príležitosti a vzniknú i pracovné miesta v, reg- v regiónoch, vo videckých oblastiach, preto podporujem tento krok. O slovo sa prihlásil kolega De Castro pán predsedajúci, vážený pán komisár, e, dámy a páni. Správa komisie o stave vykonávania e, nariadenia ukazuje, že členské štáty stále majú problémy s plným vykonávaním pravidiel spoločenstva. Chcem pripomenúť, že je to najambicioznejšie a najprogresívnejšia legislatíva v oblasti ochrany zvierat. Táto správa hovorí, že v správe komisii existujú isté medzery, pokiaľ ide o jednotnosť dát. Existujú veľké rozdiely v tom, ako sa tieto pravidlá uplatňujú v jednotlivých členských štátoch. Obmedzenie počtu hodín prepravy zvierat je dôležité, no nemali by sme tiež zabudnúť na prísne hygienické pravidlá, ktoré často v nabitunkoch, ktoré častokrát nie sú v súlade. Nemôžeme však jednoducho viesť, obmedziť túto diskusiu na počet hodín prepravy, pretože sú ďalšie parametry, ktoré e, ovplyvňujú dobré podmienky zvierat, či už je to vybavenie vozidla a podobne. A to nie je tu uvedené. Ja v každom prípade chcem poďakovať pánu Vojčechovskému za skvelú prácu ktorú robil pri tejto spá- správe. A veľkou väčšinou bolo v výbore Agri schválené. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Milión a 100 tisíc európskych občanov podpísalo petíciu, ktorá žiadala, aby sa zaviedol tento limit, táto dĺžka prepravy. Je to obrovské množstvo ľudí, ktoré toto žiada. A samozrejme, že preprava nemá trvať celý deň a spôsobiť neopísateľné utrpenie a stres zvieratám. Veľmi často sa deje to, že zvieratá sa prepravujú v hrozných podmienkach, čo sa týka vzduchu, prístupu k vode alebo pohybu. Niekedy keď vidím nedostatok podpory pre 8-hodinový limit, ktorý obmedzuje dĺžku prepravy, e, myslím si, že by sme mali, mať využiť, mali využiť túto príležitosť a odraziť sa trošku z tejto politickej bázy a uľahčiť utrpeniu miliónom zvierat v celej Európe. Ďakujem. Slovo má pán Šekiersky. Siekiersky. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ide o dlhé doby prepravy zvierat. Pán Vojčechovský hovorí o 8 hodinách, ale ide aj o vzdialenosti dlhšie ako 500 km. To sú naozaj ťažké otázky. Prevádzkovateľia, teda bytunky, musia pristúpiť k porážke a chcú popri tom zvyšovať svoju efektívnosť. A to vedie práve k potrebe prepravovať zvieratá aj na dlhé vzdialenosti. Z môjho pohľadu sú dôležitejšie podmienky, e, prístup k vode alebo takisto technické vybavenie vozidiel používaných na prepravu. Dlhšie prepravné vzdialenosti súvisia aj s požiadavkami e, ostatných e, aktérov, prevádzkovateľov, keď napríklad dochádza k preprave zvierat do zahraničia, závisí od toho, kde tá preprava smeruje. Sú nevyhnutné dodatočné investície z dôvodu tých prepravných dôb. Ide tu teda o polnospodárov a v konečnom dôsledku ide aj o ten e, konečný produkt. Dlhšie prepravné doby majú za dôsledok e, nevyhnutnosť tie zvieratá vykladať a znova nakladať a tým pádom sa zvyšuje aj hladina stresu u zvierat a to všetko, k tomu sa viažú teda aj otázky bezpečnosti pri takejto preprave. To treba tiež zohľadniť. Máme isté normy, ktoré sa vzťahujú na prepravu zvierat, tie musia byť rozumné a nevinutne teda potrebujeme kompromis medzi tými potrebami, požiadavkami v súvislosti s ochranou zvierat, ale takisto aj z pohľadu hospodárskych požiadaviek ekonomických. To znamená, ešte veľa treba spraviť e, smerom k zlepšeniu prepravy zvierat a tu súhlasím so spravodajcom. Nakoniec ešte otázka skôr v takom žartovnom duchu. Možno by sme tie zvieratá vedeli než využiť. Ďakujem pekne, pán Jorgensen. Vážený pán komisár, zvyčajne bývam veľmi zdvorilý, ale keď vás počúvam, Zdá sa mi, že ste nielen arogantní, ale aj nedemokratickí, keď hovoríte viac ako vyše milión ľudí, ľuďom, ktorí podpísali, že si neprajú takýto, takúto dĺžku prepravu. Áno, dobre, je to emotívne, je to nevedecké, ale je arogantné tvrdiť, že väčšina ľudí v parlamente, že väčšina podpísala petíciu, ktorá zmení, chce meniť e, časy prepravy. To je arrogantné. a ešte arrogantnejšie je nazývať takéto tvrdenia nevedeckými. Nie sú všetky pravidla e, vedecké. Možno 8 hodín nie je to správne číslo, tá správna dĺžka pre všetky živočíšne druhy, ale každý vidí, že Pravidlá, ktoré existujú dnes, tiež nie sú založené na vedeckých základoch. Asociácia veterinárov v Európe sa tiež vyjadrila v tomto duchu. A oni nie sú, hádam, vedcami? Či veterinári sú emotívni? Nie, tieto pravidla treba meniť, pán komisár. Pani Kostinger má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o správu o ochrane zvierat počas prepravy, tak e, parlament sa snaží e, zlepšiť e, situáciu na tomto poli. Má kompetenciu v tejto otázke a tá východisková pozícia členských štátov je naozaj veľmi rozmanitá. E, mnohé veci si e, zasluhujú zlepšenie. Ja podporujem požiadavku na skrátenie času prepravy. Predovšetkým e, tie bytunky musia spraviť viacej. V mojej krajine nie platia žiadne takmer obmedzenia, čiže až povedzme 29 hodín dochádza, trvá nejaká preprava zvierat. Konkrétne to je samozrejme príliš veľa. Zároveň je treba riešia otázku prečo. Bohužiaľ v minulosti e, v oblasti porážky alebo bytunkov e, boli vytvorené pravidlá, ktoré e, donútili vzdať sa činnosti malé a stredné prevádzky. Ideálne by mala tá poražka prebiehať na tých lokálnych bytunkoch, preto by sme mali tieto štruktúry posilniť. Samozrejme, treba zohľadniť aj to, že niektoré regióny sú ťažko dostupné v oblasti vysokorských, polohách alebo v najzelenejších polohách Dôležité však nie je len dbať na trvanie e, tej prepravy, ale aj na kvalitu. Tie e, kamiony musia, mať, musia prispôsobiť svoje technológie prepravovaným zvieratám, musia mať dobré podmienky. E, podporujem vypracovanie jednotného systému zo strany komisie a záverom ešte jedna pripomienka. Harmonizácia štandardy ochrany zvierat, to je tiež otázka konkurenčného prostredia a týka sa to tak producentov, ako aj spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem za vystúpenie a teraz e, Ulrike Rodust. E, pán predsedajúci, vážený pán komisár, stené kolegyne, kolegovia, milión Európanov a ja e, sme podpísali petíciu. Preprava zvierat učených na porážku má byť obmedzená na 8 hodín maximálne. S väčším strvaním prepravy dlhšie, tak tam sa zhoršujú podmienky zvierat. Nie je nevyhnutné, aby sme zvieratá určené na porážku, všeobecne zvieratá prepravili viac ako 8 hodín. Musíme sa zasadiť za to, že tie e, prepravné cesty budú pokiaľ možno krátke. Aj podmienky, za ktorých sa deje tá preprava, sú rozhodujúce. Požiadavka e, v tej e, preprave, ktorá hovorí o nejakých výnimkách z tej prepravnej doby, z dôvody zápchy alebo z nejakých nepridaných okolností, povoliť nejaké teda prekročenie tej doby, to nie je akceptovateľné. Iné je to z pohľadu vzdialených regionov alebo vysokorských oblastí. Z dôvodu prísnych hygienických štandardov musia majú čo robiť teda mnohé malé prevádzky. To musíme ale obmedziť takýto postup. Ja chcem povedať, že tie normy, štandardy sú úplne v poriadku, ale my musíme pomôcť tomu a prežitiu malých podnikov. Na, požiadavka, aby e, lokálne bytunky sa znova dostali do toho obrazu väčšieho, tak to naozaj vítam. Tým vlastne zavieme dve muchy jednou ranou, vyhneme sa dlhým dopravným, e, prepravným obdobiam pre zvieratá a takisto vytvárame hodnoty a pracovné miesta. Ďakujem eh, pani kolegyne Patrón Neveš. Ďakujem pekne, pán predseda komisár. Ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za úsilie, ktoré vložili do tejto správy, za úsilie dosiahnuť rovnováhu medzi protichodnými záujmami, záujmami zvierat a záujmami ľudí, aby dosiahli dobré životné podmienky týchto zvierat. Sú tu aj záujmy spotrebiteľov a producentov mesa. Je tu hospodárska činnosť, ktorá má vykazovať zisk. Máme pred sebou vyvážené texty, ktoré zvažujú aj maximálnu dĺžku prepravy, aj náklady, aj náklady pre periférne krajiny, ako je Portugalsko, kedy sa prepravujú E, zvieratá kedy, s menšími prestávkami v ceste a za vyššie náklady. Výrobné náklady na meso sú teda diskriminujúce voči týmto odľahlým oblastiam v porovnaní s ostatnými členskými štátmi únie. Niektorí kolegovia však chceli vyňať tieto výnimky z predmetného textu, a vo výbore pre poľnohospodárstve predsa tieto výnimky e, prešli. Bolo by predsa úplne nemožné transportovať zvieratá z odľahlých oblastí do hlavných centier Európy, pretože sa asi bytunok nedá postaviť uprostred oceánu, aby sa to dalo do 8 hodín stihnúť. Sú tu isté prírodzené prekažky a nezhoršujeme to e, nezmyselnými rozhodnutiami, ktoré nie sú dobre premyslené a ignorujú zemepis únie. Ďakujeme za váš príspevok. Teraz pán Alves. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ochrana a dobré životné podmienky zvierat sú dnes v európskej spoločnosti otázkou civilizovanosti. Preto tu máme povinnosť ako politici vytvoriť také usmernenia, ktoré by tieto pocity zmenili na realitu v preprave zvierat. Vybavenie vozidiel a všetky náradia musia byť certifikované. Organizátori a e, ustanovizne všetci musia byť v jednom šíku, aby tieto usmernenia boli e, plnené v praxi. Zároveň musíme zachovať podmienky, ktoré sme nastavili, berúc do úvahy vedecké poznatky a zvážiť aj zemepisné záležitosti, ktoré sa najmä týkajú odľahlých a veľmi odľahlých území. Tam sa to nedá jednoducho porovnať a časový limit 8 hodín stanovený pre e, hlavnú Európu sa nedá dodržať. Musíme tu použiť zdravý rozum a naozaj tieto regióny vyňať z časového rozsahu, ktorý je nemožné dosiahnuť. Ďakujeme vám za príspevok. Toto uzatvára e, prihlásených rečníkov. Teraz máme ad hoc spontánnu rozpravu. Prvý prihlásený, prvou prihlásenou je pani Michaelis. Ďakujem spravodajcovi, všetkým tenevým spravodajcom, ktorí pracovali na tejto ťažkej správe, ale veľmi dôležitej. Mohla by som upriamiť vašu pozornosť na odsek 1, hovorí pani McGuinness. Myslím si, že tam je, leží jadro problému Ide tu o implementáciu v členských štátoch EÚ, kedy už existuje legislatíva, treba ju len uplatniť v praxi. Zbytočne je volať po ďalšej legislatíve. Obávam sa, že existujúce pravidla, keď sa nedajú vynútiť v praxi, stojí pred nami otázka, či keď budeme mať viac pravidiel a viac legislatívy, či vyriešime tie problémy, ktoré máme. V časoch, kedy si všetci uťahujú opasky, budú ochotné členské štáty zredukovať, e, zvýšiť počet inšpekcií nemajú zdroje, ktorými by to zaplatili. A to, na toto tiež treba prihliadať, najmä komisia. Druhá vec, ktoré sa dotkli mnohí predrečníci, je otázka koncentrácie bytunkov. Pani Jegle aj ďalší sa vyjadrili k tejto veci. Mali by sme požiadať komisiu, aby nám e, zosumarizovala, aké sú dopady toho, že sa žiadala koncentrácia bytunkov nie len na životnú pohodu zvierat, ale aj na e, konkurencieschopnosť v branži ako sa vysporiadať s touto závažnou vecou. Ďakujem za priestor. Ďakujeme pani McGuinness. Teraz má slovo. Máme Sidoniu Jedřievsku prihlásenú. Ďakujem za slovo. Ďakujem chcel som vás vyzvať k tomu, aby ste podporili túto správu, v ktorej ide okrem iného aj o to, aby maximálna doba prepravy bola obmedzená na 8 hodín. V správe z môjho pohľadu e, sú tri veľmi dôležité pozmenia, doplnenia, ktoré sa týkajú zlepšenia podmienok prepravy a takisto na kontroly. Už dlhšie, a to by som rada počiarkla, a existuje tu ten radikálny postulát, ktorý sa objavuje v tejto správe, E, ktorý sa týka obmedzenia e, prepravy na 8 hodín. A e, ja to aj podporujem vyslovne. Európska komisia vo svojich dokumentoch, ktoré sa týkajú implementácie smernice, tak vyhlasa riešenia otázky 8 hodín ako doby prepravy. Myslím si, že tomu sa ale nevyhnutne treba venovať. Parlament, pokiaľ ide o jeho stanovisko k otázke maximálnej doby prepravy bude určite za, teda toto stanovisko zaujme a zabezpečíme, aby e, došlo k obmedzeniu tohto času. Ďakujem pekne. Um, now I'll give the floor to colleague... Uh, Teraz má slovo kolega Richard Howitt. Ďakujem, pán predseda. V, v mene dobrých životných podmienok koní, po, ktorých volajú moji voliči. Vítam toto uznesenie. Tento rok sme mali už iné uznesenie, v ktorom sme sa tomu venovali. Citovali sa tu vedecké dôkazy, ale necitovalo sa, čo sa hovorilo o 65 tisícoch koní, ktoré sa prepravujú na dlhé vzdialenosti krížom cez celú Európu. Každý rok 94 týchto koní e, majú akutné zranenie, 90 ukazujú prejav manifest vyskytujú sa o nich choroby a komisia nemieni zmeniť toto pravidlo. Keď chceme vynútiť zákony v praxi, to neznamená, že sa všetko zlepší. Nikdy to nebude stačiť, keď sú pravidla zlé od samého začiatku. Veda, na ktorú sa tak odvolávame, zahrňa aj nálezy agentúry, Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín, ktorá nastavuje tiež pravidlá, ktoré súvisia s veterinárnymi záležitostiami a s bytunkami. Minulý eh, piatok na jeseň som stál pred ľuďmi, ktorí volali na Barosa, aby konal a konie, ktoré sa prepravujú do Talianska križom cez celú Európu, sa nevedia brániť e, zneužívanie týchto e, podmienok nie je vhodné, pretože dúfame, že utrpenie koní sa čoskoro ukončí. Ευχαριστούμε kýrie Hojt. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Ďakujeme pán Howitt. Pán Nikolasku má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohí európsky občania ukazujú, že sa obávajú o to, v akých podmienkach sa prepravujú zvieratá. Je to téma, ktorá je veľmi citlivá, emotívna a civilizované podmienky pre tieto zvieratá je čosi, čo si všetci želáme. Musíme však hovoriť o tom, ako v reále zlepšiť životné podmienky zvierat. Nehovorme o tom, ako zavádzať časové limity. Mám ďalšiu vec, s ktorou sa chcem podeliť. Zdá sa mi, že nové pravidlá, ktoré sa tu navrhujú na celoeurópskej úrovni, nevyriešia utrpenie zvierat. Tie budú trpieť tak či tak. Ak by sme však mali miestne bytunky, to by bolo veľmi dobré riešenie neprepravovať zvieratá na dlhé trasy. Spoločná poľnohospodárska politika podľa mňa by bola schopná takéto uznesenie alebo takú, takéto opatrenie e, nastoliť. Ďakujeme, pani Kolesku. Pán Milan Zver teraz má slovo. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som rád zablahoželal spravodajcovi. Slovinsko je tranzitnou krajinou a som si vedomý problémoch, problémoch, o ktorých hovoríme, pretože som bol svetkom toho, ako sa zvieratá prepravujú v zlých podmienkach. Návrhy, ktoré by zlepšovali nariadenie z roku 2005, treba prijať. Podporujem 8-hodinový maximálny limit. Inšpekcie by mali byť efektívnejšie a systém by mal byť schopný stimulovať lepšie zaobchádzanie so zvieratami. Týmto spôsobom, ako sa to robí dnes, sa zvieratá priam mučia a nie je to vôbec nevyhnutné. Utrpenie zvierat ovplyvňuje potom kvalitu mesa. Viac ako jedna miliarda zvierat sú prepravované po európskych cestách, to je predsa priveľa. O pár rokov, za niekoľko rokov sa zdvojnásobil počet prepravovaných zvierat. Áno, je tu jednotný vnútroeurópsky trh, je tu otázka zisku, ale bolo by iba správne, ak by sme venovali viac pozornosti diverzite európskeho poľnohospodárstva a miestnej produkcii a miestnej spotrebe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Zver. Pán Koferati. Grazie, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Ako sme už počuli, správa popisuje pravidlá platné v súčasnosti. Keď hovoríme o tom, ako pristupujeme, ako zaobchádzame s inými živými tvormi, je to dôležité z dôvodu potom toho mesa, ktoré je z nich produkované, ale samozrejme je to dôležité aj primárne z pohľadu ich e, dobrých životných podmienok. E, som presvedčený, že 8 hodín je vhodný limit, treba ho však dodržiavať. Po druhé, ako za akých podmienok sa deje tá preprava z bodu A do bodu B, to už je úplne iná vec. E, keď ide o nás ako spotrebiteľov, ktorí sú na konci toho reťazca, tak sú, tu vznikajú obrovské problémy monitorovania a kontrol. Často ustanovenia sú obchádzané a aj napriek tomu, že to dodržiavanie je úplne nevyhnutné, čiže ako náhle takéto pravidla budú zavedené, musia byť rešpektované. E, ďakujem pekne, pán Koferaty. A teraz e, pani Kadenbach, ako posledná. E, vážený pán predsedujúci, vážený pán komisár, chcem poďakovať za to, že som ešte raz dostala možnosť. Ja som zabudla v tom pohnutom stave, keď som hovorila za politickú skupinu, tak som zabudla poďakovať E, za vynikajúcu prácu spravodajcu. Myslím, že sa mu podarilo vypracovať veľmi dobrú správu, ktorá je rovnovážna a naozaj touto správou e, činíme zadosť tej ochrane zvierat. Keď už ale hovoríme v tomto vianočnom období o ochrane zvierat, nemôžeme zabúdať na to, že to sú živé tvory, ktoré majú právo na ochranu a ktorí nemôžeme ich vybrať ako nejaké vecné darčeky. Všetci tí, ktorí chcú polaviť z tých, tých požiadaviek, tak myslím, že by si mali len uvedomiť, koľko zvierat žije v nejakých útulkoch a majú zlé podmienky a no. V mene komisie vystúpi teraz pán komisár Borg. E, ďakujem pekne, pán predseda. V rámci môjho úvodného vystúpenia som veľmi jasne sa vyjadril, že nie som spokojný e, s a uplatňovaním aplikáciou. E, naozaj som sa nebránil to, konštatovaniu tejto skutočnosti. Ja som vlastne informoval parlament o opatreniach, ktoré podľa mňa musia byť implementované. Aby som bol spravodlivý, tak došlo k ukonaniu vo veci porušenia zmluvy. 18 ich bolo, 3 sú otvorené ešte stále a 14 e, komunikácia v oznámení smerom na členské štáty, dve z nich ešte nie sú uzavreté, ale E, stotožňujem sa s tými, ktorí vravia, ak nie sme schopní vôbec presadzovať a uplatňovať to, čo máme v súčasnosti, o čo ťažšie by bolo potom uplatňovať novú legislatívu. A povedal som to veľmi jednoznačne v rámci môjho úvodného vystúpenia, keď som povedal, že návrh komisie neznamená novú legislatívu, ale zlepšenie presadzovania existujúcej. Ja ale E, slúbim len to, čo podľa mňa komisia dokáže naplniť a čo ja dokážem e, naplniť. A ja som e, naznačil, ktoré oblasti budú posilnené, pokiaľ ide o to presadzovanie. Poprvé, rozhod- vykonávacie rozhodnutie na budúci rok, ktoré, v ktorom budú harmonizované rozhodnutie členských štátov, pokiaľ ide o kontroly, pretože nemáme ani harmonizácie kontrol, ktoré realizujú členské štáty, ktoré sú primárne zodpovedné za uplatňovanie nariadenia z roku 2005 Takisto e, bude zorganizovaná konferencia v Dubline budúci rok e, k tejto konkrétnej veci e, životných podmienok zvierat a prepravy zvierat. A v roku 2013 spustíme novú sériu študijných návštev, v ktorých nebudú zapojené len členské štáty, ale bude tam prítomný auditor z potravinového veterinárneho úradu FAO, FAO pardon, ktorý bude viesť celý ten proces a bude sprevádzať expertov členských štátov e, počas niektorých tradičných trás alebo na niektorých tradičných trasách, ktoré povedú k iným, do iných členských štátov. Takisto zlepšíme aj kontrolu e, prepravy zvierat tým, že lepšie budeme využívať navigačné systémy. E, pán predseda, došlo k istým právnym prekážkam a problémom, ktoré sa snažíme riešiť, ale ako náhle zlepšíme modernú technológiu, tá nebude veľmi nákladná, mali by sme ich viac použiť. Nepoužívame to dostatočne z dôvodu nedostatku harmonizácie a z dôvodu nedostatku vôle e, na strane tých, ktorí sú zapojení do prepravy zvierat, aby teda vôbec si osvojili takéto navigačné systémy. A ja sa e, budem informovať aj e, No, na právnom oddelení, či nie je možné nejakým spôsobom povinne toto zaviesť. Ale čo chcem ja povedať, tá hlavné posolstvo je, že zlepšenie presadzovania by nemalo byť tou konečnou zastávkou, malo by to byť len začiatkom niečoho, čo môže byť tak priateľné, ako je ambiciozne. Pretože ak všetko ostatné zlyhá, ak to uplatňovanie nebude fungovať, ja sa domnievam, že bude, potom ale budeme nutení zvážiť naše pozície, naše stanovisko. E, ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz e, spravodajca nakoniec, pán Januš Vojčechovský, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom, ktorí vystúpili. Ďakujem za všetky teda e, vystúpenia, ktoré sa stotožnili e, s mojou správou. Ďakujem aj za kritické pripomienky k obsahovej stránke a ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu v tejto veľmi ťažkej správe. A keď som sa chopil tejto úlohy, tak som vôbec netušil, že táto správa spôsobí toľko kontroverzií a toľko emócií, že spustí čo je teda uvedené v mojej správe, to predstavuje istým spôsobom kompromis. Na jednej strane tu boli návrhy, ktoré siahali ďalej, e, ktoré chceli viacej obmedzení časovej povahy, boli ale aj e, návrhy, ktoré hovorili o tom, aby sme sa to vôbec nedotýkali, aby sme to nechali tak. A to, čo máme teraz pred sebou, tak predstavuje taký rozumný kompromis tejto záležitosti, aby som si naozaj veľmi želal, aby e, sme tento kompromis zajtra potvrdili v hlasovaní. Zajtra budeme hlasovať. 12.12.2012 o 12. sa bude hlasovať a ja by som si želal, aby tieto 4 dvanáctky sa ukázali ako šťastné pre spravodajcu a určite e, by sme mohli tým pádom spraviť dôležitý krok smerom k skutočnému zlepšeniu podmienok, za ktorých prebiehajú takéto prepravy zvierat v EU. Ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κυρίω περιωμένη την συζήτηση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Takže týmto uzatvoríme, <clears throat> uzatvoríme rozpravu a zajtra o pol jednej bude hlasovanie. Ďalší bod programu je otázka na komisiu týkajúca sa mediácie v občanských a obchodných veciach. Je to ústna otázka otázka na zodpovedanie v mene výboru pre právne veci. Takže nech sa páči. Na 5 minút máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem za príležitosť a som rada, že môžeme hovoriť.